Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Navrhujem, aby sme začali. A teraz by som prešla do Litovčiny. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Poďme k programu. Prvým bodom nášho programu je prijatie programu. Môžete potvrdiť náš dnešný program? Nevidím žiadne námietky. Takže môžeme ísť podľa programu oznámenia predsedu bod číslo 2. Na dnes mám iba jedno oznámenie. Chcem vás informovať e, o zmenách programu. Po číslo 9 programu e, sa posunie, e, preberieme ho skôr ešte pred hlasovaním. Teraz bod číslo 3 Tam ide o správu o boji proti obchodovaní s ľudskými bytostiami, teda tento boj v vonkajších vzťahoch EÚ. O tomto bode diskusia neprebehne, ale budem vás informovať. Budem vás informovať o časovom postupe, o harmonograme, ktorý bude platiť pre prípravu tejto správy. Stanovisko sa predloží 23. marca, teda budúci týždeň. Bude predložený prvý návrh. 29. marca potom bude lehota na preklad pozmeňovacích návrh, konkrétne do 18. A hlasovať vo výbore FAM budeme 18. respektíve 19. apríla a v AFETE budú o správe hlasovať 3. 4. maja a potom to pôjde do plena asi v júli. Čiže toto sú teda informácie k priebehu bodu číslo 3. A teraz môžeme pokračovať bodom číslo 4 programu rozpočet na 2017, mandát na trialog. Jansker je náš eh, spravodajca je z výboru pre rozpočet a prišiel do nášho výboru a urobí také kolo po všetkých výboroch. Bude sa snažiť e, vysledovať priority všetkých výborov, nielen nášho, ale aj ostatných. A potom sa to celé pokusí zohľadniť, zakomponovať do všeobecného stanoviska. Takže dovolte mi, aby som sa mu poďakovala za to, že dnes prišiel. A ja teda dúfam, že prebehne plodná výmena názorov. A už dávam slovo Jensovi, nech sa páči Jens. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za milé slova na moju adresu, za milé privítanie. Áno, dámy a páni, naozaj dnes spúšťam kolo návštev vo výboroch v Európskom parlamente. Teraz ste prvý výbor. Niečo tu nesedí, pani kolegyňa? Tu som, tu som, <laughs> ak ste ma hľadali. Tu hore sedím. Takže dnes začínam e, to kolo návštev vo výboroch. Vy ste teda prvý výbor, kam som prišiel. A naozaj e, tá e, spolupráca sa týmto spúšťa. Zostanem tu trošku dlhšie, budem nahradzať kolegu vo výbore pri hlasovaní, takže budem tu chvíľočku tu pobudnem. No Rokovania o rozpočte budú iste zaujímavé. A to z toho dôvodu, že sme v časoch, kedy EU je konfrontovaná so zložitými situáciami. Rozpočtová politika, že to sú čísla, to, čo tu robíme, je legislatíva a naše politické ciele a teda sa snažíme to nejako finančne podporiť. A momentálne to vyzerá tak, že celá Európa hovorí o utečeneckej kríze a utečenecká kríza e, sa vyostruje e, vôbec e, na význame nestráca a ja si myslím, že tie tlaky alebo požiadavky na rozpočet, tak s tou toho krízou budú naozaj veľmi citeľné. 5 miliard eur za minulý rok sme v trojke vo vnútornej politike a v štvorke vonkajšej politike mobilizovali na riešenie dopadov tejto utečeneckej krízy aby sme teda niektoré veci vyriešili alebo aspoň nejakým spôsobom zmiernili. A vystala situácia, ktorú všetci dobre poznáte z médií. Situácia sa vyostruje, nerieši sa vôbec sa neuvoľňuje. Keď sa pozrieme na tú malú nádej, ktorú e, vynikol teda tej malej nádeje v podobe prímeria v Syrii, ale inak sa situácia naozaj len vyostruje. Čiže tie tlaky na rozpočet a naše úsilie v tejto súvislosti budú narastať. No a rada, my sme včera pripravili e, jarný trialog s radou, oni nám predložili e, naš, svoje usmernenia a tie sú naozaj copy-paste, oni naozaj e, nenavrhujú nejaké veľké zmeny. Pokiaľ ide o rozpočtové usmernenia na tento rok, tak tam rada urobila naozaj minimálne kozmetické, kozmetické zmeny a oni trvajú na všetkých tých číslach, ktoré tam boli uvedené čo je pre najdôležitejšie, to je to, že momentálne platný strednodobý finančný rámec, že toto vnímajú ako vytesané do kameňa, a teda, že toto sú veci, ktoré vôbec nie sú ochotné meniť. A, a tie prostriedky tam uvedené nám nepostačujú, ak naozaj chceme rozpočtovými prostriedkami reagovať na výzvy, s ktorými sme konfrontovaní. Takže to je prvá vec. A druhá vec, druhý taký pilier argumentácie rady spočíva v tom, že pod e, rámec e, týchto horných hraníc v rámci finančného rámca, že tam sú nejaké finančné, rámc, e, finančné marže, také marže, ktoré umožňujú reagovať na nepredvídané um, trendy. Ale čo sa považuje za nepredvídané? Myslím, že toho je naozaj veľmi veľa, čo do toho spadá. Um, myslím, že nikto nemá uh, tú veštickú gulu, aby videl, čo sa udeje v tomto roku. Uvedomujeme si, že rozpočtom 2016, že tam tie marže boli vyčerpané v plnej miere. Toto je jedna vec, ktorá je jasná. Včera sme schválili prvý doplnkový rozpočet, e, tak to neschválili, ale dohodli sme sa na ňom, ešte nebol formálne schválený. A tento prvý opravný rozpočet na tento rok hovorí o okamžitej pomoci vo výške 100 miliónov eur práve na riešenie situácie na hranici medzi Gréckom a niekdajšou Juhoslavskou republikou Macedónsko, čiže na toto pôjdu tie peniaze a potom ešte na posilnenie personálneho vybavenia Europolu, konkrétne jednotky boja proti terorizmu. Takže rozpočet 2016 ktorý je naozaj praska vo švikoch, je naozaj vyčerpaný, tak potrebuje už začiatkom marca tohto roka opravný rozpočet. Výzvy sa nemenia, ale rada sa tvári, ako by všetko bolo úplne bežné a ako by sme roboti sa mohli vnímať ako akýkoľvek rok predtým, eh, teda eh, horná hranica eh, finančného rámca mal stať nedotknutá s nejakou maržou pod touto hornou hranicou. Takto sa oni tvária ale pokiaľ sa pozrieme na e, okruh 3, vnútornú politiku, tak e, toto je prioritná oblasť, DAFNE, to sú programy, s ktorým pracujete vy, aj agentúra pre rodovú rovnosť tam spadá. A ja vám to nevravím preto, že by mi nezáležalo na e, vašich prioritách. Tie usmernenia z minulého týždňa zo Štrasburgu v tých sa predsa uvádza, že chceme od komisie jasné smerovanie rozpočtu na otázky rodovej rovnosti. Nehovorím to, pretože by mi na vašich tak nezáležalo, naozaj nie. Len chcem poukázať na to, že možnosti v tomto rozpočte sú naozaj, naozaj obmedzené. A preto chodím do tých výborov, aby som sa s kolegami stretol a hovoril s nimi o ich želaniach Mm, to je ale jedna strana mince. A druhou stranou tej mince je to, aby som ja jasne povedal, že nebudem schopný e, všetkým tým 20 výborom a ich e, žiadostiam vyhovieť ale že bude potrebné dopracovať sa k nejakým spoločným prioritám, ale že to smerovanie rozpočtu má byť naozaj rodovo vyvážené, tak to je toho súčasťou. Rada hovorí o priorit prioritarizácie, prioritizácii, áno, takéto niečo sa dá spraviť. Ja som včera holandskému ministrovi, teda predsedovi rady, alebo zástupcovi predsedníctva, ja som mu aj položil otázku, áno, čo majú byť tie priority, aká prioritarizácia Európa 2020, tieto ciele už neplatia, nechceme bojovať proti chudobe? Nie, samozrejme, že chceme bojovať proti chudobe. A v z minulého roka máme naozaj napísané aj to, že E, sa chceme popasovať hlavne s chudobou týkajúcou sa detí. Toto máme vyslovene napísané. Samozrejme, že sa musíme snažiť ďalej dosahovať rast a tvoriť pracovné miesta, to je ďalšia oblasť. Samozrejme, že chceme naďalej vyvíjať úsilie, aby Európsky fond pre strategické investície, aby teda EFC mohol plne fungovať a na to je potrebné zmobilizovať a príslušnej garančnej, eh, garančnému riadku eh, dať potrebné finančné vybavenie. Samozrejme, že musíme riešiť situáciu humanitárnu v utečenických táboroch. Tí najzraniteľnejší, to sú ženy a deti, tak eh, na ich situáciu je potrebné poukázať, tu je potrebné zlepšiť. A samozrejme, že chceme riešiť aj otázku veľmi vysokej, naozaj veľmi vysokej nezamestnanosti mladých v Európskej únii. No a rada nám nerobí láskavosť, keď nám povie, že toto sú naše najvyššie priority a ostatné veci, tie môžeme dať tak bokom. Dôležité je to, uvedomiť si, e, že tá rada vonok vystúpa síce jednotne, ale rozpada sa minimálne na e, tri oblasti priatelia kohezie, priatelia e, polnospodárstva, priatelia rabatov, aby som to takto jednodušene skategorizoval. No a um, títo sa no, hádajú, nechcem použiť to slovo, ale skrátka sporia sa o to, ako má vyzať financovanie v rámci EÚ. No a uvidíme, ako to celé zvládne úradujúce predsedníctvo, ako sa chopí toho rozpočtu keď e, sa v druhom pol roku tohto roka spustia skutočné rokovania. Uvidíme, ako e, zvládne slovenské predsedníctvo e, tieto rokovania. Kto sa chopí vlády, ešte nie je jasné. Voľby práve prebehli, vláda sa tvorí. Čiže budeme veľa závisieť od šikovnosti tohto predsedníctva, slovenského predsedníctva, ako sa bude spoločná pozícia v rade vytvárať, na akej báze sa bude pristupovať k dohode s parlamentom. Myslím si, že oveľa menší by nemal byť ten rozpočet ako v minulom roku. A tam e, naozaj, e, pokiaľ ide o tie horné hranice, tak tam už sa nedalo veľa e, pridávať. Contingency margin, margin táto marža a legislatíva pre rozpočet stanovujú to, že čím viac peniazy pôjde z tohto contingency margin do budúceho roka, tak e, tá suma potom v nasledujúcich rokoch do 2020 bude musieť byť usporená. Čiže ak nejaké peniaze z rezervy teraz vezmeme, tak e, ho tam musíme, tie peniaze tam potom musíme postupne vrátiť vo forme úspor v nasledujúcich rokoch. Takže takto vyzerá ten rámec, toto sú tie podmienky, v akých sa pohybujeme. Toto som vám chcel takto na úvod opísať a už sa teším na vaše otázky alebo komentáre. Ďakujem. ja vám pranešėjui ktorý prediesím e, diskusie. Ďakujem pekne. A teraz e, spustíme diskusiu. Dovolte mi, aby som ako prvej dala slovo pani Dančila. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem veľmi pekne pánovi Gajerovi za informácie o rozpočte. Áno, stanovovanie priorít. E, ako inštitúcia, aj ako výbory, toto je veľmi dôležité. My vo výbore FAM už sme sa tým zaoberali, pokiaľ ide o 2017, tak tam máme viacero prioritných oblastí. Poprvé, konsekventné využívanie rozpočtu na zrovnoprávnenie a to vo všetkých etapách prípravy rozpočtu pretože parlament, rada a komisia v novembri 2013 no, prijali spoločné vyhlásenie v tom zmysle, že každoročné rozpočtové konanie musí obsahovať aj rodové prvky a že je potrebné robiť naozaj politiku pre zrovnoprávnenie a to vo všetkých fázach prípravy rozpočtu a e, implementácie rozpočtu. A to isté platí pre jednotlivých rozpočtových riadkov na rodovú rovnosť. Tieto je potrebné za každým zohľadňovať. To je prvá vec. Druhá vec, využívanie štrukturálnych fondov a investičných fondov s cieľom zasadzovať sa za dobré vzdelávanie, podporu podnikania a tvorby pracovných miest pre ženy. Eh, osobitne pre mladé ženy, dievčatá. A tieto prostriedky musia byť k dispozícii z príslušných rozpočtových riadkov. Takto sa nám eh, podarí zlepšiť príležitosti pre dievčatá a ženy na trhu práce. Napríklad sociálny fond a z neho financované opatrenia, ktoré umožňujú ženám po či už materskej dovolenke alebo českej dovolenke znova sa zaradiť do pracovného života. Ďalšia vec, ženy je potrebné podporiť, pokiaľ žijú vo vidieckých oblastiach, lebo o tieto často v porovnaní s mužmi sú viac vystavené riziku chudoby. Čiže musíme prispieť k tomu, aby chudoba u žien a detí klesala. Čiže takéto vytváranie príležitosti pre ženy vo vedeckých oblastiach, aby sa mohli zamestnať a na to by mali byť v rozpočte EÚ k dispozícii osobitné rozpočtové riadky. Potom Fond pre regionálny rozvoj. Tam by mal vzniknúť nejaký mechanizmus spolufinancovania na vytváranie stimulov v prípadoch, kedy ešte neexistujú postačujúce možnosti starostlivosti o deti, alebo v prípadoch, kde je zamestnanosť žien veľmi nízka. Čiže projekty, opatrenia je potrebné podporovať, aby sa zlepšila situácia žien v sociálne znevýhodnených skupinách. Jedna z priorít Európskeho parlamentu spočíva aj v tom, že sa chceme popasovať s nezamestnanosťou mladých. Čiže vytváranie nových pracovných miest v rámci iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Toto veľmi vítam. Rovnako je dôležité, aby sa takéto zdroje využívali aj v zmysle rovnoprávnosti, zrovnoprávnenia, takže znova cieľová skupina dievčatá a mladé ženy. Ďalšia oblasť program DAFNE a jeho finančné vybavenie, to ste už spomínali. V programovacom období 2014 až 2020 DAFNE nie je samostatným programom, ale spadá pod program o ľudských, pardon, o občianských právach. Čiže tam tie prostriedky e, sú e, variabilne prideliteľné, teda ak sa dosiahnu určité ciele, tak sa dajú prostriedky e, presunúť. Pre náš výbor je dôležité, aby sa tento program, program DAFNE, podporoval aj do budúcna, lebo bol úspešný a zaslúži si ešte silnejšiu finančnú podporu. V tomto roku sa plánuje asi 14 miliónov eur na jednotlivé ciele. E, toto je maličké zvýšenie v porovnaní so zdrojmi z roku 2014-2015. Ďalej. Program DAFNE mal vlastný rozpočtový riadok a vtedy 18 miliónov eur. Bolo tam v roku 2014 na záväzkoch a 19,5 čiže viac než 20 miliónov v roku 2015. Podpora DAFNE musí pokračovať a aj profil tohto programu je potrebné posilniť. No a k tej migračnej kríze aktuálnej chcem povedať, že DAFNE je potrebné využiť na podporu utečenkyň, čiže tento program je potrebné ešte posilniť. Ďalšia oblasť, rozpočtové opatrenia pre ženy, utečenkyne alebo žiateľky o azyl. Máme správu na túto tému. A parlament sa zasadzuje za to, aby sa prijali ešte ďalšie opatrenia v súvislosti s aktuálnou krízou. Čiže viac financií, lepšie uplatňovanie AFME a ODISE, tak aby sa aj tieto programy mohli prispôsobiť aktuálnej situácii, aby sa utečenky nemohli lepšie podporovať. Ďalšie stroje je potrebné mobilizovať pre občianskú spoločnosť, pre ľudské práva, na začlenenie do spoločnosti, a monitorovanie situácie utečencov v EÚ. Hlavne teda ide o odburovanie prekážok a riešenie osobitných problémov týkajúcich sa žien a dievčat, využívanie štruktúrnych a investičných fondov, nad rámec prostriedkov pre utečencov a žiadateľov o azyl toto by sme uvítali, aby sa mohli utečenci e, zapojiť do trhu práce. E, idem napríklad o starostlivosť o deti, to by mala byť ťažisková téma. Ďalšia ťažisková téma Inštitút e, pre rodovú rovnosť. Európsky parlament vo svojich uzneseniach už viackrát poukazoval na to, že je potrebné zriadiť také monitorovacie centrum, pokiaľ ide o násilie na ženách a malo by to spadať pod tento inštitút pre rodovú rovnosť. Ten inštitút e, na to však potrebuje ďalšie finančné ako aj personálne zdroje. Takže toto je zopas našich cieľov, pán kolega, ktoré považujeme pre rozpočet 2017 za kľúčové. Som si istá, že ešte aj kolegovia, kolegyne, čo to doplnia. Ehm, sme toho názoru, že sú tu síce určité problémy v súvislosti s rozpočtom, ale že e, naše požiadavky, naše potreby je potrebné v rozpočte zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem pani Dančila. Teraz Anna e, Het. E, Ďakujem pani predsedajúca. Ja som počúvala pozorne, čo ste povedali. A musím povedať, že na jednej strane sa hovorí, že nebudeme schopní vyriešiť všetky úlohy, ktoré sa tu objavujú, ale na druhej strane popri tom všetko musíme zabezpečiť rovnosť mužov a žien a bojovať proti chudobe. Som trochu znepokojená, keď vidím, aké sa tu stanovujú priority v sociálnych otázkach ako rovnosť mužov a žien. Napríklad nie je tu, neexistuje tu nejaká štrat- stratégia uh, pre rovnosť a Európska únia má stále väčšie rozpočtové ťažkosti a problémy. No a musia sa riešiť zároveň tieto migračné problémy. A ja si kladiem otázku, či tu teraz nevzniká nebezpečenstvo, že sa bude zanedbávať zrovnoprávňovanie mužov a žien v tejto naliehavej situácii. Každý rok hovoríme, že je za 5 minút 12, musíme konečne riešiť rovnosť, otázku rovnosti, ale chýbajú nám finančné prostriedky a toto všetko ma znepokojuje, Um, v tomto kontexte mám pocit, že rovnoprávnosť sa dostáva do úzadia. Ja viem, že potrebujeme v prvom rade peniaze pre, e, na riešenie utečeneckej krízy, ale čo sa stane s právami žien? Nejde tam iba o rovnosť, ale aj o deti, ako sa bude zapchádzať s deťmi, o práva žien. Um, problém e, detskej chudoby, to je len jeden z problémov sú tu, veľmi, sú tu mnohé odlišné ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2030 a myslím, že aj e, štáty západu tu nesú veľmi veľkú zodpovednosť. Máme Lisabonskú zmluvu a rôzne úlohy, ktoré s tým súvisia a napriek tomu nemáme dosť peňazí. Možno by sme mali nejako inak rozdielovať ten rozpočet. Musíme sa zaoberať možnosťami, ako získať prostriedky v rozpočte a takisto by sme sa mali zaoberať otázkou, či by členské štáty nemali posílať viac peňazí do európskeho rozpočtu. Ehm, je mojou veľkou obavou, že otázka rovnosti otázka práv menšín e, a podobné veci budú trpieť a e, budú sa dostávať do úzadia. Musí to byť priorita. Ďakujem. <clears throat> Thank you, Mrs. Head. And now Mrs. Moody. Ďakujem, pani Head. A teraz pani Moody. Ďakujem. Jen som veľmi, veľmi rada, že ťa vidím. Zvyčajne ťa vidím vo výbore pre rozpočet. Chcem nadviazať na pár vecí, ktoré tu zazneli. A ešte jedna nová vec. Keď sa pozrieme na rozpočet a investície do pracovných miest, často sa prehliada práve to, že je potrebné investovať do sociálnej infraštruktúry a to je súčasťou agendy pre rast a pracovné miesta. E, prehliadajú sa aj investície napríklad do starostlivosti o deti, um, táto oblasť je prepojená s chudobou detí. Čiže tieto investície do sociálnej infraštruktúry, na to nesmieme zabúdať. No a ešte chcem spomenúť program DAFNE. Členské štáty teraz robia veľké úspory a ochrana žien, boj proti domácemu násiliu alebo proti násiliu e, na ženách vo všeobecnosti z týchto vecí E, sa stávajú iba akési um, um, tak povediac e, zdvorilostné služby, ale už to nie sú uh, povinnosti. No a po tretie, situácia utečencov. Musíme explicitne skúmať v kontexte utečencov situáciu žien a detí utečencov. Musíme zaviesť e, programy, ktoré budú presne zacielené na to, aby tieto ženy boli podporované a zahrnuté a integrované do budúcej spoločnosti. No a na záver toto je bežná téma v rozhovoroch o rozpočte, ale napriek tomu to poviem. Meranie výsledkov rozpočtu, čiže performance budgeting, a rozpočtovanie založené na hmatateľných výsledkoch rozpočtu. V tomto e, meraní musí byť e, zapracovaný ten rozmer, ten roz, rodový e, rozmer. Musíme si klásť otázku, či rozpočet naozaj poskytuje nejaké hmatateľné výsledky 51% obyvateľstva, teda či ten rozpočet naozaj je relevantný pre ženy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám opäť slovo spravodajcovi, pán Jens Gajer. Ďakujem veľmi pekne za eh, všetko, čo tu zaznelo. Obmedzím sa na tri pripomienky. Anahet, ja som sa ešte nevzdal nádeje, že členské štáty prispejú väčšími sumami do európskeho rozpočtu. Ten rozpočtový hrniec ako taký nestačí, ak chceme naplniť všetky ciele, ktoré má Európska únia. O tejto otázke sa nediskutuje um, len v plene Európskeho parlamentu, ale aj na rade. Ja pri každej príležitosti túto požiadavku spomínam a sme schopní predniesť uh, vždy aj dobré argumenty. V mojich úvodných slovách som spomenul a pripomenul tie tri zložky rady, Členské štáty odlišným spôsobom nazerajú na túto otázku s odlišným stupňom ústretovosti. A naše vlády, e, z ktorých pochádzame ty a ja, tie nie sú veľmi nadšené tým, že by mali viac prispievať do európskeho rozpočtu ale ak e, nezískame viac peňazí od členských štátov do rozpočtu EÚ, tak potom si musíme nevyhnutne klásť otázku, ako čo najlepšie využiť tie peniaze, ktoré máme. Ja nie som až tak znepokojený e, tým, čo si ty spomínala. Nemyslím si, že zrovnoprávnenie mužov a žien sa dostáva do úzadia. Ja si myslím, že tento politický cieľ v tomto parlamente podporuje neustále stabilná väčšina. A v minulosti sme do každej politiky toto e, vedeli zapracovať a keď sa bude diskutovať o rozpočte, budeme postupne tú genderovú otázku do všetkého zapracovávať. Ja sa budem samozrejme zasadzovať za to, aby program DAFNE v kategórii 3 mal dostatočne prominentné miesto. Domnievam sa, že tento program je e, úsporný. Um, hovorím to teraz ironicky, uh, pretože politické ciele sú tak dôležité, tomto programe, že by si zaslúžili naozaj viac peňazí. Ja chcem teraz verejne povedať, že to budem podporovať, ale na rozdiel od e, spravodajkyne e, som za to, aby sme nehovorili o ženských utečencoch, ale bol, bol by som za to, aby peniaze z AMIFu boli vynaložené tak, aby to bolo mm, využité najmä pre utečenkyne ženy. Dafne má tak málo peňazí, že um, nie je uh, schopný nejako prospieť ženám utečenkyniam, takže ja by som to, čo je v kategórii 3 a 4, tie peniaze, ktoré sú tam k dispozícii, nasmeroval najmä na ženy migrantky. To je moje navrhované riešenie. Ehm, mnohé veci, e, čo boli spomenuté, e, môžem len odsúhlasiť, pokiaľ ide o politickú orientáciu. Chcem ešte zdôrazniť, že tieto veci, ktoré ste spomenuli, tá genderová problematika, to bolo už zohľadnené v právnom základe fondov, napríklad rámcová smernica pre regionálny fond. E, tam to je zapracované, e, aby sa zohľadnili ženy, problematika žien aj e, v sociálnom fonde je to zapracované v právnom základe a potom už závisí od členských štátov, ako použijú tieto peniaze. Na nich je, aby tie, tie ženy vlastne e, tie peniaze alebo ich účinky pocitili. A ďalšia otázka bola, ako je to s príspevkami do rozpočtu. Minulý týždeň prišiel návrh, ktorý podľa mňa zabránil tomu, aby prišlo viac príspevkov do rozpočtu. Bol to pozmeňovací návrh 21 kresťanských demokratov k uzneseniu my vo výbore sme väčšinovo podporili, aby pakt stability bol tak uplatňovaný, že, e, člen, že príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ nebudú zapracovávané do štátneho deficitu. Keby to tak bolo, tak by členské štáty boli ochotné viac platiť do rozpočtu EÚ. My sme prehrali hlasovanie o tomto rozpočte o 6 hlasov, čiže tí, e, ktorí sa nevedeli rozhodnúť hlasovať proti, ich počet bol väčší ako e, počet tých, ktorí chceli zamietnúť tento návrh kresťanských demokratov. Ale to je bohužiaľ demokracia. My ako európsky politici niekedy sami zabraňujeme tomu, aby európsky rozpočet sa stal operatívnejším ja sa budem ale zasadzovať za to, aby sme získali ďalšiu šancu e, priviesť e, viac peňazí do európskeho e, rozpočtu. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem. Pán spravodajca za účasť e, v tejto rozprave. Dúfam, že stanovisko, ktoré predložíme o rodových aspektoch v rozpočtovej politike, bude e, primerane vyhodnotené a prijaté. A teraz chcem povedať niečo o časovom harmonograme. Predloženie stanoviska sa bude konať 18. 19. apríla. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 28. apríl na poludnie a hlasovať sa bude 13. a 14. júna na zasadnutí 13. a 14. júna. Ďakujem za vašu spoluprácu a za účasť. A teraz ďalší bod na našom programe rokovania. Bude to Európsky globalizačný fond, ehm, jeho pridaná hodnota a jeho výsledky v rokoch 2007 až 2014. Naše, ehm, náš výbor má predložiť stanovisko na túto tému. Ja som ehm, spravodajca a spravodajkyňa, takže ja to teraz prednesiem. Eh, v, v tomto stanovisku sa snažím eh, priniesť určitý prehľad o aktivitách Európskeho globalizačného fondu v rokoch 2007 až 2014. A hovorím o, najmä o následovných aspektoch. Poprvé, upozorňujem na to, že eh, príjmatelia tohto fondu sú z 33% ženy a 67% sú muži. Takisto je tu e, prierez určitých sektorov. Niektoré sektory sú tradične dominované mužmi, niektoré ženami a od toho závisí aj to prerozdelenie mužov a žien. Niektoré sektory e, potrebujú podporu z tohto fondu e, naliehavo počas krízy, pretože sú dominované ženami Avšak sektory, e, ktoré sú dominované mužmi, utrpeli ešte viac počas krízy, napríklad stavebníctvo, automobilový priemysel, e, kovoobrábanie a tak ďalej. A ďalší aspekt, na ktorý chcem e, poukázať je, že ženy si ľahšie nájdu prácu po tom, čo ju stratia, ale zvyčajne tá ďalšia práca, ktorú si ženy nachádzajú, je dočasná a málo stabilná. Ženy, ktoré hľadajú um, nové možnosti sa alebo sa zúčastňujú na vzdelávaní uh, alebo na e, rekvalifikáciách, sú obmedzované tým, že majú rodinu, nemajú kde nechať deti, nemôžu si dovoliť e, platiť za starostlivosť e, o deti alebo sa starajú o starších členov rodiny. A tieto ženy potom tým, že sú nezamestnané, im chýba príjem a to všetko vedie k nestabilite. Čiže e, tento aspekt dočasnosti ďalšej práce je veľmi neg- negatívny a týka sa najmä žien, vzťahuje sa najmä na ženy. Ženám v niektorých členských štátoch veľmi chýbajú cenovo dostupné služby starostlivosti o deti a preto by sme mali e, vyzvať komisiu a radu, aby posilnila určité ustanovenia e, tohto fondu pre globalizáciu, aby existovali určité príspevky pri, pre, pre ženy, ktoré poskytujú starostlivosť, alebo aby existovala lepšia podpora pri e, hľadaní e, možností starostlivosti o deti. Takisto by sme mohli vyzvať členské štáty, aby tieto upla- u- opatrenia aplikovali v miestnych komunitách, kde došlo k masovému prepušťaniu, aby muži a ženy, ktoré, ktorí hľadajú novú prácu, nemuseli odchádzať zo svojho regiónu a nechávať tam deti a rodiny. Toto je veľmi dôležité pre ženy, ktoré prichádzajú o prácu, ktoré sú možno menej flexibilné, nemôžu tak ľahko sa stiahovať za prácou kvôli tomu, že ich viaže rodina, ich deti chodia do určitej školy napríklad alebo sú tam iné obmedzenia a tieto ženy sa nemôžu tak ľahko presťahovať pri hľadaní práce. Takisto upozorňujem na to, že priemerný podiel SZČO, ktorí dostali podporu z tohto globalizačného fondu, je 5 a myslím si, že by sme mali vyzvať komisiu, aby v rámci tohto fondu EGF zaviedla aj určité opatrenia, ktoré by podporovali um, ženy um, podnikateľky alebo ženy, ktoré začínajú podnikať. No a keď hovoríme o pridanej hodnote tohto fondu EGF, rada by som upozornila na to, že tento fond naozaj prispel k riešeniu závažných problémov na trhu práce, posilnil sociálnu súdržnosť, umožnil mnohým ľuďom nájsť nové zamestnanie a tým vlastne prispel aj k zvýšeniu rodinných príjmov. Ľudia mohli ostať aktívni a mohli sa vyhnúť e, nezamestnanosti. Tiež by sa malo zdôrazniť, že EGF by mal posilniť e, cezhraničnú mobilitu, ale nemal by úplne podporovať ekonomickú emigráciu, pretože tá môže destabilizovať niektoré členské štáty. To je teda návrh môjho stanoviska v stručnosti. Veľmi sa teším na vaše príspevky, kolegyne, kolegovia. A teraz môžeme začať rozprávu. Mariana, nech sa páči. Merci. Ďakujem za správu a jej uvedenie. Ja si myslím, že je veľmi kompletná. Umožní nám to genderovo pristúpiť k fondu, a to je Európsky fond pre adaptáciu sa globalizácii. A keď hovoríme o gendrovej otázke, to nie len o to, aby bol špecifický rozpočet pre túto záležitosť, ale aby sme mohli overiť, či máme európske nástroje na to, aby sme túto dimenziu rozvinuli. Spomenula si otázku sektorov, ktorých sa tu týka. Je pravda, že keď hovoríme o sektoroch, ktorí sú v reštrukturalizácii v súvislosti s globalizáciou, tak ich je veľa, ktoré sú typicky mužské, ale niekedy ide aj o výber. Napríklad dnes pracujeme na otázke Eh, nadmernej kapacity produkcie Číny a to má samozrejme dopad na Európu. V členských štátoch dochádza k silnej mobilizácii v oceliarskom priemysle, to je typický mužský sektor, ale sú iné sektory, v ktorých dochádza k sociálnemu a environmentálnu dumpingu v Číne a toto vôbec nie je zachytené eh, v členských štátoch ani v práci odborov. Preto je dôležité, aby sme upozornili odbory na genderovú otázku a aby nevenovali pozornosť len typickým mužským sektorom, ale pristupovali tejto problematike širšie. Ak by sme túto otázku otvorilo, otvorili v členských štátoch, tak by sme sa mohli venovať aj problematike v textilnom priemysle, ktorý je tiež silno reštrukturalizovaný a ktorý nemal tú odpoveď z globalizačného fondu na Mm, ďalší rozvoj. Teda eh, upozorniť odbory na genderovú otázku, keď eh, sa venujú tejto problematike ďalej prispôsobiť spôsob fungovania globalizačného fondu, keď to urobili, tak umožnili, aby eh, tá vrstva, ktorej bola určená tento fond, aby sa to priblížilo aj mladému publiku či vrstvám v obyvateľstve, ale tie návrhy, ktoré sú predložené, keď ide o reštrukturalizáciu v mužskom sektore, e, tie sektory, ktoré sú cieľové, tak aj tie sú obvykle typicky mužské, tak by sme mohli požiadať áno. E, ide o mužské cieľové skupiny, ale keď chceme nejaké vzdelávacie aktivity, tak aj tu by bol dobrý genderový prístup a aby to boli aj ženy, ktoré budú vzdelávané a budú môcť využívať tieto opatrenia. A ďalšia mo- možnosť, e, aby sme boli proaktívni pri využívaní tohto fondu. Často sa k reštrukturalizácii sa pristupuje až potom, keď už je neskoro a keď sme stratili pracovné miesta, a jediné riešenie je požiadať týchto pracovníkov, aby opustili región, pretože nie je možné realizovať rekonverziu regiónu, ale tento fond by mal mať viacej financí na to, aby podporoval rekonverziu v regióne a podporiť ženy pri tvorbe pracovných miest to je podľa mňa tiež veľmi dobrá alternatíva, ale samozrejme podporujem 100% aj návrhy, ktoré boli pôvodne v sprave. Čupoňa Maria Ariana. Daugiau. Ďakujem pekne, pani Arena. A už nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. O, prepačte, prehliadla som vás, pani kolegyňa. Ďakujem, ja vystúpim mene pani Záborskej, prečítam vám jej stanovisko k správe. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ako tým odpravdakyňa pre túto správu by som sa chcela stručne vyjadriť k tomuto návrhu stanoviska. Chcem sa poďakovať v prvom rade pani spravodajkyni, pani Blinkevičute za prípravu tohto stanoviska. Myslím si, že je dôležité, aby EGF, toto nariadenie, venovalo viac pozornosti ženám, ktoré sa starajú o rodičných, rodinných príslušníkov či už sú to pracujúce matky, ktoré sa starajú o deti, tieto nemajú geografickú flexibilitu a nemôžu benefitovať e, z politik na podporu mobility pracovnej sily. Takže týka sa to rodín s malými e, deťmi. E, takéto potrebujú lepšiu podporu v prípade nezamestnanosti. Ďalšia vec, potrebujeme lepšie údaje o príjemcoch z EGF a tieto e, získame keď prestaneme hovoriť o rodových profiloch, teda rozdiely medzi mužmi a ženami sú veľmi dôležité. Termín gender E, toto sa nevzťahuje na e, osoby, e, ktoré svoju identitu definujú inak. Keď sa pozrieme na nezamestnanosť a e, podporu v nezamestnanosti, e, tak táto by mala byť najintenzívnejšia v prípade žien s malými e, deťmi. Podporujem pani Blinkevičute, pokiaľ ide o úsilie upozorniť na dôležitosť rodiny, existencie rodiny. Dúfam, že náš výbor toto znenie zachová lebo um, zosúladenie práce a rodiny, toto bude možné iba keď uznáme, že rodina je pre spoločnosť rovnako dôležitá ako produktivita. V mene našej politickej skupiny uh, sa pridávam k pani spravodajkyni uh, v podpore podnikaniu a samostatnej uh, zárobkovej činnosti podpora rodinných podnikov by bola dobrým riešením pre mnohé rodiny a deti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Engström. Áno, mňa požiadala naša tieňová spravodajkynia za zelených Monika Vana, aby som odprezentovala jej stanovisko k vášmu stanovisku. Samozrejme, že my vám ďakujeme za tento návrh textu. Je to dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. Pre zelených najdôležitejšie je to, aby sa čo v najväčšej miere EGF využívalo na rovnakú podporu mužov a žien. Ženy sú krizou e, disproporčne postihnuté a toto musí byť v stanovisku uvedené. Mladé ženy si zaslúžia väčšiu pozornosť, pokiaľ ide o návrat na trh práce. Možno sa toto stanovisko zameriava priveľa na starostlivosť. Samozrejme, že takéto zariadenia sú osobitne dôležité pre ženy, ale to nie je jediný aspekt EGF, ktorý je pre ženy dôležitý. Ďakujem. Aču? Ďakujem pekne. Pani Slem, nech sa páči. Eh, hvala za riječ. Hvala i izvestiteljici za poruku o vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Htjela bi samo da upozorim na neku tehničku... Bohužiaľ, nie je k dispozícii tohto jazyka. Z ovog fonda na, na eh, odboru za budžet kde... uh, Rád by som vás upozornil na jeden technický aspekt. o e, vo výbore pre rozpočet, kde diskutujeme o v rámci MF je veľmi e, v rámci tohto fondu je veľmi dôležité. Is, is, is it okay? Okay? htjela bi upozoriti da ovaj novac... Rada by som upozornila na, na to, aby sme skutočne e, sa uistili, že tieto údaje sa dostanú k finálnym, e, k tým, ktorým sú určení. Myslím predovšetkým na všetkých tých, ktorí zabezpečujú plánovanie a my vo výbore FAM musíme na to upozorniť a upozorniť na význam procesu de, e, takej zníženia byrokratickej záťaže. Tento postup musí byť čo najkračší, najmenej e, náročný a aby sa čím skôr dostal k finálnym, e, k tým, ktorým je určený daugiau. Ďakujem pekne. Dėkuoju visom kolegiam, kurios išsakė savo nuomonę e, ir aš tikiuosi, kad mes produktyviai. Ako spravodajkyňa by som sa chcela podiekovať všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Dúfam, že spolupráca s tými situáciami bude naozaj produktívna a že sa nám podarí pripraviť e, hodnotné stanovisko v mene našej, nášho výboru. Teraz lehoty. nám návrhy môžete predkladať 23. marca do 16. Hlasovať sa potom bude 18. a 19. apríla. Takže ešte raz ďakujem za túto diskusiu a navrhujem, aby sme si dali maličkú prestávočku a o 10.00 začneme hlasovať presne ako je to uvedené v programe. Only in the end we will. Yeah. yeah. Okay. Um, we check also a bit in the room if it's. Uh... Dear colleagues, let's start uh, our today's. Takže kolegyne, kolegovia, poďme hlasovať. Ste pripravení, dúfam. Ja. Ja. Ja, yes, Entschuldigung, ich hatte ja schon angekündigt. Prepačte, ja už som avizoval, že tu zastupujem kolegyňu, ale nemám hlasovaciu kartičku. Prinesú mi ju, ale kým ju dostanem, budem hlasovať ručne, dobre? Yes. Takže poďme hlasovať. Prvé hlasovanie. Uplatňovanie smernice rady zamestnanosť a rovnosť v zaobchádzaní. Pani Šodrová je spravodajkyňa. 27, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté 28. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto budeme musieť overiť. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. A ja, vote is closed, yeah. Vote. Dobre, takže hlasujte. Teraz je hlasovanie otvorené. Prijaté. Teraz 30, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31, to máme po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To musíme overiť. Overíme. 31. prvá časť. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme druhou časťou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Nasleduje kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 37. 37, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Návrh 37. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 43. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté. Prijaté to bolo. Teraz 44, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 45, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Návrh 45, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Pán Gajer, ako hlasujete? Aha, už máte kartičku, dobre. Zamietnuté v tom prípade. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No, Musíme to overiť. Hlasovanie otvorené. 52. Konec hlasovania. Zamietnuté. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 54. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 1 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Druhá časť, návrh 1, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme návrhom 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Aj toto musíme overiť. Hlasovanie otvorené. Teraz skončím hlasovanie. Prijaté. Návrh 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Štvorka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Peťka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Šestka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sedem. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Treba overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 17. Návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 19, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 20, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 25, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre. Zamietnuté. Teraz 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz menovite text stanoviska. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželáme. A teraz návrhy gender mainstreamingu prvé pre výbor Envy na tému epidémia Zika. Návrh 1 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, Overíme. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 3. Po častiach. Prvá časť. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Za Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Prosím, poradne zdvíhajte ruky. Návrh 4, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz pokračujeme Znova Gender Mainstreaming Amendments pre výbor LIBE, boj proti terorizmu, návrh 4, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 6 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, a 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďalší bod programu pozmeňovacie návrhy, gender mainstreaming, výbor pre zamestnanosť a súkromné otázky utečenci. Návrh 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 2, po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Toto overíme. Hlasujte. Koniec hlasovania. prijaté. Návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Štvorka po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A návrh 5, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tým sme to vybavili. Ďakujem pekne. Aha. Mhm. Just a moment, I need to Uh, gerai, kolegos, mes tęsim mūsų posėdį. We will continue our meeting. Uh, Anna, you want to say something, please? Yeah. Budeme pokračovať s našim zasadnutím. Nech sa páči, máte uh, slovo, pani Head. Ja uh, chcem uvítať uh, jednu osobu, Máme odbory vo Švedsku IF Metal, to sú mužmi um, dominované odbory, ale Fanny Hegel je tu s nami v miestnosti. Um, chce sa naučiť e, niečo o fungovaní EÚ. Je dôležité, aby ľudia z našich štátov naozaj prichádzali do e, inštitúcií a pochopili, e, ako to tu funguje. Ona teda bude so mnou tento týždeň a bude ma sprevádzať. Ďakujem veľmi pekne, Anna Head, za túto informáciu. E, problematiku rodovej rovnosti musíme e, rozširovať a dostávať ju do povedomia ľudí v EÚ aj mimo EÚ. Vítam všetkých našich hostí. A teraz navrhujem, aby sme pokračovali. Ďalším bodom na našom programe je implementácia dohovoru OSN o právach ľudí e, s postihnutím a to s ohľadom e, na záverečné pripomienky výboru UNCRPD. Teraz dostane slovo pani spravodajkňa Roza Estera Sferagut. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne. Určite viete, že sa to schválilo v roku 2008 a EÚ podpísala tento dohovor. Je to dohovor práv handicapovaných osôb. Je to prvý právny text o ľudských právach, ktoré EÚ podpísala a teda je súčasťou nášho legislatívneho balíčka a sme viazaní ho plniť. V tomto dohovore sa žiadalo, aby sa robila kontrola či dohľad plnenia, aj sa to robilo a tento rok OSN je jedna z inštitúcií, ktorá tento dohľad robí, tak e, uverejnila odporúčania a poznámky o tom, akým spôsobom celá EÚ a členské štáty plnia tento dohovor. A stanovilo sa, a preto sme prišli s e, týmto stanoviskom, a teda vychádzala som z odporúčaní OSN v mojom texte poprvé, keď sa budú robiť také stratégie ako stratégia rovnosti príležitosti pre e, ženy alebo pre handicapovaných, tak aby sa brala do úvahy aj genderová otázka, pretože v EÚ a v našej legislatíve nemáme špecifické ustanovenia pre handicapované ženy a pre handicapovaných ako takých a teda genderový aspekt by mal byť prítomný. Ďalšia téma, aby sa v rade odblokovala smernica proti diskriminácii od roku 2008, to je zablokované v rade. A po tretie, a výzva k tomu, aby pristúpili E, tie krajiny, ktoré ešte zatiaľ nepodpísali dohovor z Istanbulu e, v boji proti násiliu na ženách. E, dohovor vyzýval k tomu, aby sa robili rozumné úpravy, aby vyzvali ženy, aby mali väčší prístup na pracovný trh a hlavne a tiež, aby to boli handicapovaní. A mnohé organizácie a členské štáty tieto rozumné úpravy neurobili Spomína sa inkluzívne vzdelávanie, teda vzdelávanie či už na aby tá diverzita bola zabezpečená, aby mali prístup všetci a aby handicap bol chápaný ako niečo pozitívne a nie negatívne. Tiež sa spomína Marakešská dohoda. Táto dohoda umožňuje nevidiacim um, užívať možnosti výnimiek z autorského práva. Eh, veľakrát sme o tom diskutovali na plene, ale znovu eh, v rade niektoré krajiny Marrakešskú dohodu blokujú. A keďže celý tento vývoj treba každoročne kontrolovať, aj Európsky parlament potrebuje nejaký dohľadný rámec a je pre nás dôležité, aby sme boli prítomní a viditeľní a je dôležitá koordinácia sú e, dva rámce. E, jeden s ombudsmanom, e, samotný Európsky parlament a jednotlivé parlamentné výbory, ale je dôležité, aby sme sa navzájom koordinovali, pretože handicapovaní ľudia, to je prierezová problematika, nie je to len vzdelávanie, je to doprava, zdravotníctvo, digitálna oblasť a tak ďalej. Takže koordinácia všetkých týchto sektorov súvislosti s dohovorom s OSN je veľmi dôležitá, aby sme mohli aktivovať tieto prierezové nástroje, potom samozrejme boj proti násiliu na ženách. Všetko, čo my môžeme e, vylepšiť tento text našimi pozmeňovacími návrhmi, samozrejme tie sú vítané. Ja som spravodajkyňou aj v Pety a tieňovou v Júrii a všetko to, e, čo predložíme v týchto výboroch, samozrejme potom dáme ako príspevok aj do tohto textu. Ďakujem za pozornosť. No. Ďakujem pani Feragut. Teraz dostane slovo Anna Het. Ďakujem veľmi pekne. Skupina SAD sa chce poďakovať spravodajkyni. Domnievame sa, že návrh vo všeobecnosti je veľmi dobrý Určite súhlasím so spravodajkyňou, že je to strašné, že antidiskriminačná legislatíva nebola prijatá a implementovaná, i keď sa o tom celé roky už diskutuje. Je to veľmi dôležitá legislatíva, ktorá by zmenila veľa pre skupiny ako e, ľudia s postihnutím, takže musíme naďalej vyviať tlak a Takisto výzva, aby všetky členské štáty schválili istambulský dohovor. To je veľmi dôležité. Ešte niekoľko malých pripomienok. V návrhu sú určité body, kde sa hovorí o sexuálnom vykoristovaní. Mnohí ľudia postihnutí e, sú vykoristovaní sexuálne nie sú vystavení iba riziku násilia, ale aj riziku sexuálneho násilia, takže ja ta, v tomto zmysle predložím pozmeňovací návrh. Nemalo by byť dovolené používať peniaze EÚ na to, aby sa podporovala inštitucionalizácia. Malo by ísť o integráciu ľudí do spoločnosti. Okrem toho si myslíme, že na, ale návrh je dobrý, ale toto je boj, ktorý stále prebieha a musíme niesť veľkú zodpovednosť e, voči členským štátom, najmä antidiskriminačná legislatíva, istambulský dohovor a Marakeš, e, marakešský návrh. Ďakujem, ďakujem. Pani Anie Het, Jana Žitňanská, nech sa páči. E, ja tiež v stručnosti by som chcela v prvom rade poďakovať prvom rade poďakovať pani spravodajkyni. Myslím si, že za veľmi dobrý text. Ono je vždy problém na tak malom priestore povedať všetko, čo by sme chceli. A preto samozrejme asi viacerí využijeme aj možnosť podoplňať tento, túto pôvodnú správu o pozmenujúce návrhy. Určite ja by som rada spomenula v tejto správe aj ehm, potrebu vzdelávania. Myslím si, že cez vzdelávanie vieme veľmi uh, zabezpečiť alebo pomôcť, aby, aby nedochádzalo k diskriminácii osob so zdravotným postihnutím. Uh, takisto eh, Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o, o násilí páchanom na osobách so zdravotným postihnutím. Žiaľ, vieme o tom, že to násilie sa nedieje len v inštitúciách, ale aj v domácnostiach. Veľakrát aj v rodinách sú ľudia so zdravotným postihnutím obeťami násilia, čiže aj na tieto obete by sme nemali zabudnúť. ešte jeden taký princíp, ktorý by som možno rada videla v, v tomto texte, je, je prístup um, najlepšieho záujmu dieťaťa, aby sme hovorili o tom aj, alebo aby sme hovorili aj o deťoch so zdravotným postihnutím, pretože v mnohých krajinách žiaľ tie, to ešte stále sú vnímané ako nejaká príťaž, ktoré sú segregované do špeciálnych škôl, hoci by mohli byť integrované do bežných škôl, ktoré sú umiestňované do zariadení namiesto toho, aby mohli byť doma s rodinami. My potrebujeme podporiť rodiny, aby mohli tieto deti vyrastať v rodine, čiže potrebujeme posilniť a pozbudiť členské štáty, aby boli schopné zabezpečiť ránu starostlivosť pre deti, denné stacionáre, ďalšie zariadenia, ktoré tú rodinu odľahčia a nerozbijú. Aby sa nám nestávalo to, že rodiny a v dôsledku narodenia dieťaťa so zdravotným postihnutím sa rozpadajú, otcovia odchádzajú, potom sú mami samé na výchovu a nevždy to končí happy endom. Čiže toto sú také hlavné, hlavné pripomienky a budem sa veľmi tešiť na spoluprácu. Ďakujem. Uh, thank you and... Ďakujem. A teraz uh, pani Jiménez. Nech sa páči. Eh, sí, eh, bueno, quería, por supuesto, Chcela som samozrejme veľmi poďakovať spravodajkyni. Viem, ako veľmi pracovala na téme zdravotne postihnutých nielen v tomto výbore, ale na všetkých úrovniach, ako správne povedala, ide o prierezovú problematiku, ktorá sa týka všetkých aspektov života. Ja viem, že ona vo všetkých výboroch pristupuje k tejto téme takto a urobila z témy boja za práva zdravotne postihnutých jednu z hlavných, jeden z hlavných bojov. Nie len tu v parlamente, ale aj v jej predchádzajúcej kariére, takže táto správa je veľmi kompletná a vzhľadom na nedostatok priestoru e, nemôžeme dodať veľa eh, ďalších vecí, ale ja som spokojná s jej optimálnou prácou. Téma maloletých, ale hlavne eh, dievčat, ktoré sú zdravotne postihnuté a ktoré sú viacej zraniteľné. Mala som príležitosť sa rozprávať s handicapovanými ženami a veľmi často sa neberú do úvahy jej ich práva a keď sa chcú vydávať alebo keď chcú mať nejaký vzťah, tak sa často k ním pristupuje, keď je niekto zdravotne postihnutý, to neznamená, že je postihnutý mentálne a veľmi často dochádza e, k takému zamieňaniu či e, zmetku a závisí to aj od legislatívy v tej ktorej krajine, ale mali by sme nastojiť na tom, ako k tomu pristupovať a ekonomické otázky e, e, rodiny, ktoré majú rodinného príslušníka zdravotne postihnutého, sú aj ekonomicky postihnuté alebo sú zo znevýhodnených vrstiev. Týmto rodinám treba pomôcť, pretože um, veľmi často potom dochádza k problémom v rodine. A preto je dôležité, aby všetky členské štáty podpísali istambulský dohovor a tiež je veľmi dôležitý prístup na pracovný trh, aby sa títo ľudia cítili užitoční. Budeme sa snažiť vylepšiť tento pôvodný e, text, ale už pôvodný návrh je veľmi kompletný a veľmi dobrý. Ďakujem. Uh, thank you, Ms. Ďakujem e, pani Jiménez a teraz e, chcem dať slovo komisii, nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. E, vyjadrím sa veľmi stručne. Chcem sa poďakovať tomuto výboru za odporúčania v stanovisku a za úvahy sú veľmi dôležité pre implementáciu dohovoru. Chcem takisto zopakovať, že komisia sa naďalej bude snažiť implementovať tie záverečné pripomienky e, výboru pre práva osôb s postihnutím a chceme ubezpečiť tento výbor, že si uvedomujeme, že je potrebné aj v implementácii e, zdôrazňovať e, rodový aspekt a dodržiavať rodový aspekt. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slova pani Feragut. Bueno, muchas, muchas gracias a, a todas las... Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom, aj pozornosť komisie. Komisia bola pre mňa naozaj takou baštou a podporou pri príprave práce o zdravotne postihnutých pracovné témy, inkluzívne hospodárstvo, vzdelávanie a tak ďalej, mať iný mm, imič alebo iné predstavy, nepristupovať s predsudkami k týmto ľuďom a umožniť zdravotne postihnutým ženám začleniť sa do pracovného trhu, na pracovný trh. To je skutočne výzvou aj pre nás. Zdravotne postihnutá žena je dvojnásobne handicapovaná, pretože na jednej e, teda čeli handicapom kvôli tomu, že je zdravotne postihnutá, zároveň čeli určitým predsudkom, pretože je žena. My samozrejme budeme sledovať to, čo urobili členské štáty aj EÚ v implementácii dohovoru a ja si myslím, že sme mohli urobiť oveľa viacej od roku 2008 už ubehli, takmer, ubehlo takmer 10 rokov a dokonca a ešte nemáme ani len stra- v e, pre zdravotne postihnutých nie je venovaný špecifický odstavec e, handicapovaným ženám. Samotné OSN žiada revíziu celej európskej legislatívy, aby, aj, aby naša legislatíva bola adaptovaná tomuto dohovoru. Tento dohovor je platný už 8 rokov a tá adaptácia sa neurobila teda vyzývam vás samozrejme e, všetkých, aby ste predložili pozmeňovacie návrhy. Deadline je 26. marec. A ako povedali kolegyne, samozrejme mm, to stanovisko je obmedzené e, v počte strán, ale budeme sa snažiť e, vďaka vašim pozmeňovacím návrhom toto stanovisko rozšíriť. Aču, aču. Ďakujem veľmi pekne. A Rada by som teraz pripomenula všetkým, že e, lehota na pozmeňovacie návrhy je 29. marec o 3. Hovorí predsednička, želám všetkým e, veľa úspechov a teraz môžeme prejsť na posledný bod. Posledný bod na našej e, agende. Dnes sme pracovali rýchlo. A teraz by som chcela e, povedať, že náš výbor dnes príjma e, delegáciu poslaniek, poslankyň e, Moldavského parlamentu Pani Liliana Palichoviči je vedúca tejto delegácie, ona je zároveň zástupkyňa predsedu Moldavského parlamentu. Som veľmi rada, že ste tu dnes medzi nami. Som veľmi rada, že e, ste nás navštívili. Myslím si, že je veľmi dôležité sa rozprávať neustále o úlohe žien e, v politike. A e, tu nemyslíme len členské štáty EÚ, ale aj štáty mimo EÚ. Najmä naše susedné štáty um, sú v tomto ohľade pre nás veľmi dôležité. Myslím si, že táto diskusia uh, je aj veľmi naliehavá a prichádza v správnom čase, pretože uh, náš výbor pripravuje správu o právach žien v štátoch európskeho uh, susedstva, východného susedstva a v ostatných susedných štátoch. Radi by sme si vypočuli vaše názory na to, aká je situácia žien, um, ako sa zúčastňujú na politike, na rozhodovaní a um, chceme vedieť, čo si myslíte všeobecne o problémoch, ktoré existujú s implementovaním rodovej rovnosti. Som veľmi rada, že e, ste tu dnes medzi nami v Európskom parlamente a teraz by som rada udelila e, slovo pani Liliane Polihoviči, je to zástupkynia predsedu Moldavského parlamentu. Máte slovo, nech sa páči. Pani predsedajúca, vážení členovia, vážené členky výboru, chcem sa poďakovať za dnešnú príležitosť, že sa môžeme zúčastniť na zasadnutí tohto výboru. Ďakujeme za to, že si chcete vypočuť náš príspevok. Dnes eh, sme tu ako delegácia Moldavského parlamentu. Je nás tu sedem žien poslankyň. Sme členky koordinačnej rady platformy eh, Ženy za mier, ktorú sme zriadili v našom parlamente. Dlho nám trvalo, kým sme mohli takýto orgán zriadiť. Eh, poprvýkrát v 25-ročnej histórii nezávislosti nášho štátu sme sa my ako ženské poslankyne zhodli, našli sme spoločnú tému, my máme rôzne politické názory, ale teraz sme našli niečo, čo nás združuje, čo je nám všetkým spoločné. A my sa teraz snažíme teda spoločne hľadať nejaké spôsoby zlepšenia života žien v Moldavsku. Um, hovoríte, že by sme sa dnes mali rozprávať o účasti žien v politike, ale nejde tu iba o to, aby sa zrealizovala reali- e, participácia žien v politike. Musia sa odstraniť najprv iné prekážky a problémy. Ženy musia mať viac sebavedomia, e, mali by mať viac možností ovplyvňovať rozhodovanie v štátoch, kde žijú, v komunitách, kde žijú. Som tu dnes s pani Buligou, um, s mojou kolegyňou, ktorá zastupuje demokratickú politickú skupinu. Ona je predsednička výboru pre európsku integráciu a zahraničnú politiku a je tu pani Čobanu, zastupuje liberálnu poli- demokratickú politickú skupinu, je členkou výboru pre vzdelávanie, média a mládež. Pani Alena Zojtaš zastupuje liberálnu politickú skupinu, je členkou výboru pre zahraničnú politiku a európsku politiku. E, pani Balmor je nezaradená členka nášho parlamentu, je členkou výboru pre sociálnu ochranu a pani Domenty je predsedničkou výboru pre sociálnu ochranu a zdravie a pani Dolincač e, je zo socialistickej politickej skupiny, je členkou právneho výboru parlamentu. A ja predstavujem všetky moje kolegyne preto, aby sme vám ukázali, že tu zastupujeme všetky politické skupiny z Moldavska. I keď e, zastupujeme rôzne politické pozície v našom štáte, väčšina politických strán chce pokračovať na ceste smerom k Európe. Chceme demokratizovať Moldavskú republiku. Niektorí majú určité výhrady k vstupu Moldavska do EÚ, ale um, sú aj tak členmi našej delegácie a dnes majú možnosť vidieť, že jediná možnosť, ako sa náš štát môže rozvíjať, je silné partnerstvo s Európskou úniou. A e, pokračujúca implementácia európskych hodnot v našom štáte. Teraz pár slov o našej platforme. Domnievame sa, že v Moldavsku 25 rokov už bojujeme za to, aby bolo viac žien v parlamente, aby sme viac mohli rozhodovať a ovplyvňovať rozhodovanie. Ale zatiaľ je nás iba 22%. Iba 22% poslancov sú ženy. Za posledné dva roky naozaj tvrdo pracujeme na tom, aby e, sme menili národnú legislatívu, aby sme zaviedli povinnú kvotu účasti žien. Teraz v parlamente máme druhé čítanie návrhu zákona, ktorý navrhuje pozmeňovacie rôzne zmeny legislatívy a naša platforma rokuje s politickými e, skupinami o hlasoch. Máme návrh zákona od vlády, kde sa navrhuje kvóta 40 parlamente niektorí navrhujú 30, 35 alebo 50, sú rôzne pozmeňovacie návrhy a teraz analýzujeme a chceme presadiť takú kvótu, ktorá môže byť podporiteľná väčšinou poslancov. A aby sme to naozaj mohli potom schváliť vo forme legislatívy, pretože táto zmena e, v správaní politických strán nepríde ehm, len tým, že zavedieme povinnú kvótu. Budeme potrebovať určité časové obdobie, kým sa to stane niečím bežným a jedného dňa možno už nebudeme v legislatíve potrebovať tú kvótu. Ale našim cieľom nie je iba samotná kvóta, ale aj to, ako sa budú ženy umiestňovať na zoznamoch politických strán vo voľbách máme dnes e, politické strany, ktoré majú viac ako 30 žien na kandidátkach, ale tie ženy sú na nezvoliteľných miestach. E, väčšina e, žien sa nachádza v tej dolnej polovici e, volebného zoznamu. A to nám veľmi nepomáha a preto tu máme jeden cieľ. Cieľ našej platformy je pracovať s poslancami v parlamente z rôznych politických strán, aby sme veľmi rýchlo e, získali hlasy e, za tento návrh zákona. No a ďalším našim cieľom je ovplyvňovať a meniť mentalitu obyvateľstva. Nepodarí sa nám dostať viac žien do parlamentu, ak spoločnosť bude sa najďalej domnievať, že miesto ženy je v kuchyni a nie e, v parlamente. E, máme výsledky ankety, ktorá sa zrealizovala v Moldavskej republike a e, tie ukazujú, že asi 79 respondentov si myslí, že miesto ženy je v kuchyni a nie v rozhodovacom procese. A táto časť obyvateľstva sa stále domnieva, že ženy nie sú pripravené na to, aby sa zaradili do súťaže o pozície, o vysoké miesta. Napriek tomu, že v Moldavsku máme vysoké počty vzdelaných žien, ak porovnáme počty žien, e, teda študentov na univerzitách, vidíme, že veľká väčšina e, študentov na univerzitách sú ženy, ale keď sa pozrieme potom na pozície v spoločnosti, je to naopak. A tu práve vstupuje do hry to vnímanie a mentalita. A toto je úloha našej platformy. E, chceme komunikovať s občianskou spoločnosťou, s mimovládkami, chceme pracovať na tejto problematike a chceme, aby ženy z nášho parlamentu boli viditeľnejšie solutions for the problems which women in Moldova are, or people of Moldova are facing. A chceme e, sa zaobrať reálnymi problémami ľudí v Moldavsku a toto nám postupne e, pomôže zmeniť mentalitu obyvateľstva. Malé zmeny sa už robia, máme určité čísla, keď to porovnávame s rokom 2010 a to vďaka našim činnostiam z minulého roku. Napríklad v roku 2010 67 respondentov sa domnievalo, že úlohou že deti majú byť vychovávané iba ženami. Že muži nemôžu vychovávať deti, pretože na to nemajú schopnosti. 67% ľudí si toto myslelo a dnes 80% ľudí sa domnieva, že muži sú schopní tohto. A táto zmena mentality vyplynula z toho, že my sme v našej legislatíve zapracovali zmeny a veľa sme argumentovali na verejnosti v médiách a ukazovali sme, alebo dokazovali sme, že um, výchova uh, detí ako úloha to nie je iba pre ženy, ale aj pre mužov. Muži by mali mať rovnaké možnosti, rovnaký čas um, na to, aby sa zúčastňovali na výchove detí. A toto naozaj um, malo za následok zmeny um, verejnej mienky. No a mali by sme e, takto pracovať aj naďalej, pracovať s verejnosťou a jasne im tieto veci vysvetľovať. V marci tohto roka, 28. marca, organizujeme verejné fórum na tému žen, e, ženy. Už sme naozaj unavení e, z diskusí o, o problémoch žien, ktoré sú bezvýsledné. A vidím, že takto to prebieha často aj na medzinárodných konferenciách vždy tam prídeme, povieme, aké sú problémy, ale vlády potom nakoniec nepríjmu žiadne opatrenia. My si myslíme, že toto sa už musí zmeniť a naše fórum chce mať trošku iný prístup. E, tento rok naša platforma organizuje toto e, fórum v deviatich pracovných skupinách. Rozhodli sme sa, že tieto pracovné skupiny sa budú zaoberať problémami ktoré majú rôzne skupiny žien v Moldavsku. Máme tam skupinu žien, ktorá je infikovaná vírusom HIV, potom tam máme ženy podnikateľky a ich problémy, ženy, ktoré sú volené do miestnych zastupiteľstiev a do regionálnych samozpráv, aké oni majú problémy, akým spôsobom sa oni zúčastňujú na politike. Potom máme skupinu, ktorá sa venuje integrácii na trhu práce. Je tam aj skupina žien zo zahraničia, um, teda, t- ktorá odišla do zahraničia, pretože viete, že je veľa Moldavcov, ktorí pracujú v zahraničí. Moldavská diaspora je teraz v takej fáze, že by sa aj rada vrátila, ale v Moldavsku majú problém integrovať sa na trhu práce, nájsť si prácu a majú problém takisto integrovať um, svoje deti opäť do moldavského vzdelávacieho systému. A my sme túto pracovnú skupinu vytvorili práve, aby sme hovorili o tomto probléme a našli nejaké riešenia. We will... A budeme sa tomu venovať na základe práce tejto pracovnej skupiny. Chceme naozaj vyzvať všetkých lídrov politických skupín, ktoré sú momentálne v parlamente zastúpené, Chceme ich vyzvať, aby hovorili so zastupcami všetkých pracovných skupín. Budú mať 40 minút, každý líder bude mať 40 minút na každú pracovnú skupinu a potom by mali prijať konkrétny záväzok, čo urobia počas ročného obdobia, aby prispeli k nájdeniu riešenia problémov príslušnej skupiny. Čiže za rok bude ďalšie fórum a títo politickí lídry budú musieť verejne povedať, čo v parlamente urobili na podporu žien, ako konkrétne prispeli k riešeniu identifikovaných problémov žien. Boli by sme radi, keby sa politici viac zapájali a keby e, sa správali zodpovednejšie alebo prevzali zodpovednosť za otázky týkajúci sa žien. Tiež máme v, našom, v našej platforme e, program pre budúce generácie, e, pre mladé ženy, aby sa učili, sledovali naše procesy, ako sa pracuje v parlamente, čo práca v parlamente znamená, aby naozaj pocítili e, ten boj a e, zanietenie, aby sa stali súčasťou e, tej skupiny žien, ktoré bojujú za lepší život v Moldavsku. Ďakujem veľmi pekne, ak máte nejaké otázky, radi na ne odpovieme. Dovolte mi poďakovať sa. Naozaj veľká vďaka pani Palihoviči. za ten prehľad, ktorý ste nám poskytli o situácii, v akej sa ženy u vás v Moldavsku nachádzajú. A teraz e, poprosím členky výboru, otváram diskusiu. Nech sa páči, pani Damčila ako prvá. Ďakujem pekne. Ja som veľmi pozorne počúvala, čo ste hovorili, pani kolegyňa, a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Mnohé z nás sú v podobnej situácii, aj v našich krajinách e, je to často podobné. Už sme o tom hovorili viackrát práve v našom výbore, ale aj celkovo v Európskom parlamente o tejto téme hovoríme opakovane. Teda posilnenie úlohy ženy v politike, vo verejnom živote, hovorili sme ale aj o vede, výskume a ďalších oblastiach, kde ešte stále existuje ten tzv. sklený strop. Hovorili sme aj o možných riešeniach, ako dosiahnuť pokrok. Vypočuli sme si, že vy považujete za ťažiskové kvóty, tak aby sa naozaj podarilo posilniť úlohu žien. A tiež ste hovorili o spolupráci naprieč politickým spektrom. A to je výborné, pretože nede o to tá strana, iná strana, ide naozaj o to, že všetky strany sa musia zasadzovať za posilnenie postavenia ženy. Samozrejme, že v praxi to nie je vždy jednoduché a preto je naozaj veľmi fajn, že vlastne zastupkyne viacerých strán ťahajú za jeden povraz než sa to celé eh, ukotví v zákone, a tu hovorím o príklade Rumúnska, je naozaj dôležité, aby sa dosiahli pokroky v rámci jednotlivých strán, v rámci stranických eh, štruktúr. Ja som predsednička žien sociálnych demokratiek v Rumúnsku a v lete sme predložili návrh uznesenia v mene žien. A v tomto uznesení navrhujeme, aby minimálne 30-percentná kvóta bola stanovená pre zastúpenie žien v politike. A to sa týka iba parlamentu, ale aj lokálnej, regionálnej úrovne a rôznych úrovní, teda samozprávy, čiže od najnižších úrovni až po tie najvyššie. Len v takomto prípade budeme môcť hovoriť o, o zmenách, ktoré naozaj budú môcť prispieť k pozitívnemu vývoju postavenia žien v spoločnosti. A ženy v iných stranách sa potom pridali k snahám našej strany, postupujú rovnako a teraz dúfame, že to konkrétne pretaví aj na návrh e, zákona alebo legislatívy, možno aj na európskej úrovni. A mm, ja by som sa teda chcela, aby sa ženy angažovali v politike. A to z dvoch dôvodov. poprvé, ide o odvahu žien, odvahu žien naozaj sa zapojiť, lebo čo keď my chceme posilniť ženy, ale tie sa nechcú aktívne politiky zúčastňovať. A druhá dôležitá vec, aby ženy naozaj bojovali spoločne, naprieč stranickým spektrom, toto je postup, ktorý musíme podporovať a takto dosiahnuť silnejšie zastúpenie žien v krajinách, kde teda ešte stále pretrváva e, situácia malého zastúpenia. Rumunsko, Moldavsko, Bulharsko. Toto v týchto krajinách je asi jediné riešenie, aby sa posilnilo postavenie žien e, v politike, teda zavedenie kvôd je jediným riešením v niektorých krajinách. Zapojenie žien do rozhodovania iste zmení veľa aj na ich každodennom živote. Napríklad eh, ich postavenie vo vidieckých oblastiach, podnikanie, veda, výskum, eh, lebo ženy často lepšie vedia posúdiť, eh, akými problémami sa potýkajú iné ženy v každodennom živote, na pracovisku, v rodine a tak ďalej. Ja som sa dozvedela, že sú aj takí, ktorí nechcú, aby sa Moldavsko mm, orientovalo na Európsku úniu, ale toto ja považujem za dôležitú vec, e, ktorá si vyžaduje podporu. Chceme demokraciu, slobodu, chceme základné hodnoty, také, ktoré budú platiť pre všetky ženy, pre ich rodiny a ich deti. Mm, dalo by sa o tom hovoriť oveľa dlhšie, ale samotná skutočnosť, že kolegyne z Moldavska sú dnes tu v Európskom parlamente, to sú krátka veci, ktoré musíme eh, zohľadniť. To, čo tu dnes povedali, keď budeme hovoriť o situácii žen, žien v Európe, No a keď budeme užšie spolupracovať, dosiahneme aj ďalšie pokroky a to je dôležité nielen pre nás, ale pre ženy, ktoré na nás kladú vysoké očakávania, teda nielen nejaká podpora slovného charakteru, ale aj v praxi, návrhmi zákonov a konkrétnymi akciami. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli a želám veľa úspechov pri ďalšej práci. Ďakujem pani Dančila. A teraz pani Kozlovská rajevič Przede wszystkim chciałabym pogratulować naszym e, koleżankom. Ďakujem, pani predsedajúca. Gratulujeme našej kolegyni, spravodajkyni aj za to, čo na, ako nás informovala, akú prácu robila. Zastupujeme viaceré politické skupiny e, vzhľadom na to, že v mojej krajine E, sa e, táto záležitosť riešila, ale boli sme trošku sklamaní tým, akým spôsobom sa táto problematika vyriešila. Je dôležité, ako dosiahnuť e, Moldovsku, v Moldovsku zjednotenie politických síl a som veľmi rada, že ste e, nás vyzvali k vytvorenie platformy a tiež oceňujem fakt, že v parlamente majú ženy e, aj vysoké posty, lebo veľmi často v Moldavsku sa ženy uspokoja len s nižšími e, funkciami. ale veľmi často, aby sme zabezpečili zmeny, tak je potrebné, aby ženy prebrali na seba aj vysoké funkcie. Keď sa žena dostane na určitý vysoký post, tak treba vytvoriť nejakú kritickú masu alebo podporovať solidaritu medzi ženami a to čo najrychlejším spôsobom sa snažiť presadiť eh, vo všetkých politikách genderový prístup. E, ja viem, aké sú problémy napríklad v Polsku, polské feministky a s predsedom vlády. Tieto ženy žiadali o účasť na dialógu e, o politikách súvisiacich e, so ženami, keď sa hovorilo o tom, že je nízka pôrodnosť v Polsku a tak ďalej. No ale e, to samozrejme nezávisí od žien, to závisí od toho, aké politiky sa rozvíjajú v Polsku, že e, nie sú vytvorné podmienky e, na to, aby ženy mali viacej detí. Mám ešte e, dve poznámky ku kvótam. E, kvóty podľa mňa nie sú jediným riešením a nie vždy dokonalým riešením. Napríklad švédske či iné príklady e, ktoré vychádzajú z tzv. červených kvót, ale skôr z tých evolutívnych sú oveľa lepšie. Tieto kvóty e, sú spôsobom, ako pritiahnuť záujem štátov o e, túto problematiku ale e, niekedy tieto kvoty v podstate e, sa aj preto používajú, pretože e, ich používanie je ekonomicky menej náročné. V útorok bude prvé medzinárodné fórum žien. V budúci týždeň ja vás pozývam na túto udalosť a na tomto fóre budú zastúpené poslankyne z mnohých krajín a pozývam členov E, tohto výboru. Boli sme vám, zaslali sme vám pozvanie aj mailom a ďakujem za pozornosť. Ačiū ponia Kozlevská Rajevič ir e, dabar norėčiau. Ďakujeme pekne. A teraz dostala slovo pani Renke. Ďakujem pekne, veľmi vás tu vítam. Asi na vás nebudem sa môcť dívať, musím hovoriť do mikrofonu. Um, chcem povedať, že keď opíšu situáciu v Moldavsku, tak mi to veľmi pripomína, ako to eh, vyzerá v iných európskych krajinách. Um, ja si myslím, že napríklad keď ste o tých výzvach v súvislosti s politickou účasťou, eh, zosúladenie práce a rodiny a tak ďalej, mám pocit, že tie boje, ktoré odvádzame, sa naozaj veľmi podobajú, takže o, eh, takéto zasieťovanie, výmena názorov, to sú veci veľmi dôležité. Chcem zdôrazniť tri veci, o ktorých momentálne hovoríme v našom výbore. Sú to tri legislatívne návrhy, ktoré už boli predložené alebo onedlho budú. A už ste sa niektorých z tých tém aj dotkli. Ženy v správnych radách. Nede iba o otázku účasti žien v politických orgánoch, ide aj o ich zapojenie do rozhodovania v ekonomike a moja otázka na vás. Prebiehajú obdobné diskusie aj u vás, lebo tá moc alebo sila, e, tá nie je iba v politike, ale aj v ekonomike a zastúpenie žien tam je tiež veľmi dôležité. Druhá vec, e, zosúladenie rodinného života a práce. Asi viete, že máme takýto návrh, o ktorom diskutujeme. Dlho sa hovorilo o materskej dovolenke, prepracovanie smernice o materskej dovolenke Diskusie o tom nám zabrali kopu času a komisia chce, aby toho súčasťou bola aj rodičovská e, dovolenka alebo otcovská dovolenka. E, áno, u vás v vašich spoločnosti sa hovorí o tom, či muži vôbec sú schopní e, vychovávať deti, starať sa o ne. Ale podľa mňa je dôležité, aby sa tá starostlivosť vzdielala primeranejšie, aby aj muži zohrali svoju úlohu a prevzali svoju odpovednosti za starostlivosť o deti. A ešte ďalšia vec, vy ste o tom až to veľmi nehovorili, ja to považujem za veľkú prekážku rodovej rovnosti, to je nerovnaká odmena za rovnakú prácu. Asi viete, že medzi mzdami mužov a žien sú stále obrovské, 22% u nás v Nemecku. Ako to vyzerá v Moldavsku a čo robíte, aby ste tú situáciu riešili? Pretože v EÚ je e, toto obrovský problém e, v aktívnom živote, e, potom v dôchodkovom veku, dôchod dôchodková chudoba, hlavne v ženskej populácii. Takže to sú veci, ktoré musíme naozaj riešiť, aby sme dosiahli e, spoločnosť, ktorá naozaj bude stáť na základoch rovnosti, rodovej rovnosti. A tiež ste spomínali, že spolupracujete so stranami alebo pracujete na tej stranickej úrovni. Ja osobne si myslím, že strany sú kľúčové, aby sa ženy viac v politike angažovali. Vy ste hovorili o programoch e, takého mentorovania, Ehm, môžete mi prosím povedať, či máte napríklad nejaké prieskumy verejnej mienky v ženskej populácii v stranách, ako situáciu zmeniť, v čom sú problémy, lebo ste hovorili, že na tých kandidátkach ženy síce sú, ale na nezvoliteľných miestach. Toto je vec, ktorá je nám veľmi dobre známa. Takže osvetové kampane v rámci politických strán. Čiže keby ste nám k tomuto možno mohli povedať o niečo viac. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Rentke a teraz pani Šujca. Ďakujem pekne. Ehm, mrzí ma, že som nemohla sa zúčastniť od začiatku ale musela som sa zúčastniť zasadnutí iných parlamentných výborov. Ak dovolíte, ja by som povedala svoj osobný názor. Čím som staršia, tak tým som viacej za kvóty, pretože pokiaľ ide o účasť žien v politickom živote, ak ju chceme zvýšiť, ale ak to chceme aj v správnych radách obchodných spoločností, myslím si, že kvóty sú jediný spôsob, ako to dosiahnuť. Máte pravdu, že politické strany e, sú možno jediným spôsobom prístupu e, žien do politiky, ale e, nie je to vždy tak. Neplatí to len pre Moldavsku, ale aj pre iné európske krajiny. Preto vás vyzývam, aby ste boli čo najaktívnejšie, aby ste sa snažili presadiť, pretože bez našej rozhodnosti sa nám to nepodarí, musíme sa presadiť, to je jediný spôsob. Pokiaľ ide o rozdiel v platoch, je to tak, je to fakt a neostáva nám nič iné, len odsúdiť ten veľký rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu v Nemecku, ale aj v Chorvátsku, odkiaľ ja pochádzam, aj tam je veľká nerovnosť a tento problém, proti ktorému sa snažíme vo výbore FAM bojovať, Prítomnosť žien v správnych radách to je výdobytok, ku ktorému tento výbor prispel, ale aj komisárka Vivian Redingová, e, aj jej sa podarilo túto záležitosť presadiť. tým, že sme prijali smernicu, kde sa stanovil limit 30%, ale kým nebudeme mať to rozdelenie 50-50%, tak by sme mali ďalej v tomto boji pokračovať. Pokiaľ ide o rovnováhu medzi e, pracovným a osobným životom, samozrejme to závisí od ekonomického rozvoja, od bohatstva krajiny aj od infraštruktúry krajiny. A keď hovorím o infraštruktúrach, tak Hovorím napríklad o školských a predškolských zariadeniach, škôlkach a tak ďalej. E, e, všetky tieto zariadenia, ktoré sú potrebné a ktoré existujú v, hlavne v rozvinutých krajinách, ale ich prítomnosť a existencia závisí aj od HDP. E, my všetci chceme spravodlivejšiu spoločnosť a želáme si, aby aj Moldavská republika dosiahala ten cieľ rovnosti práv, pokiaľ Ide o postavenie žien utečencov. Mala som príležitosť navštíviť viacero utečeneckých táborov a ja sa teším, že napríklad v nemeckých eh, eh, táboroch eh, tie podmienky sú vynikajúce. Napríklad v Bavorsku tam boli naozaj vynikajúce podmienky pre mm, utečencov a skutočne závisí od nás, od poslancov, ktorí zastupujeme e, pol miliardu európskych občanov a e, aj závisí od vás, od lokálnych politikov, aby ste sa snažili piť e, rovnosť. Nejde tu o nejaký bazálny feminizmus, ide o zásadnú otázku, ktorá Eh, je už eh, historicky eh, sa rieši, nezabúdajúc, že v populácii polovica mužov a polovica žien. Gal, Ďakujem pani Šujca. A teraz by som dala priestor našim hosťom, členkám moldavskej delegácie. Nechám na vás, kto odpovie. Ďakujem. Pokiaľ ide o našu prácu, rada by som odpovedala. Samozrejme, pri krátkej prezentácii nemôžem pokryť všetky aspekty. Ak máte o to záujem, tak si môžeme urobiť samostatnú diskusiu. Ale musím spomenúť niekoľko záležitostí, ktoré súvisia s tým, ktoré povedala pani Kozlovská, a síce, že je lepšie eh, sledovať eh, švedský model a že je lepšie prirodzené zastúpenie než povinné kvóty, ale Švedsko sa dopracovala do tohto štádia po naozaj veľmi dlhom obdobia trvalého boja za práva žien, až sa dopracovali k tomu vysokému zastúpeniu žien v parlamente a trvalo to naozaj dlho. A my za sebou nemáme 50 rokov boja a potrebujeme tie zmeny i hneď a jediný spôsob, ako to rýchlo zmeniť, je stanoviť povinné kvóty politickým stranám na povinné zastúpenie žien alebo mužov, ak to bude strana, ak to bude strana založená ženami, tak by samozrejme mala byť kvota aj pre mužov, ale nemyslím si, že v Moldavsku e, sa v dohľadnej dobe k takejto situácii dostaneme, ale aj to je možné. A kvóty to je riešenie na 10, 15, 20 rokov dovtedy, než politické strany zmenia svoje správanie a potom sa dopracujeme k záveru, že v legislatíve takýto postup nie je potrebný. Ja by som rada využila znalosti kolegyne bývalá ministerkyňa sociálnej ochrany je prítomná, je to aj e, predsednička pre sociálne zabezpečenie. Ja by som ich poprosila, aby hovorili o materskej dovolenke, o rozdieloch v odmeňovaní, o rozdieloch v dôchodkoch a podobne v Moldavsku. Takže pani Buliga bude teraz hovoriť a ona to okomentuje podrobnejšie. Stimată doamnă președinte, stimate colege, este foarte important. Pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia, Naozaj sa tešíme, že tu dnes môžeme byť. Dovolte by som sa na všetkých kolegy naozaj poďakovala za možnosť byť s vami v tomto výbore a diskutovať s vami. Ja váš výbor považujem za naozaj veľmi dôležitý. Mali sme teda príležitosť eh, sledovať, ako sa tu robia rozpravy aj na témy, ktoré sú dôležité pre nás. A Moldavsko ratifikovalo podobné dohovory ako Európska únia. Podľa mňa je dobré, že tu máte takéto otvorené diskusie a tiež vidíme, že nie sme jediní, ktorí sa ešte musia zasadovať za to, aby sa posilnili, posilnila úloha žien, aby sa tie mohli podia- podielať na verejnom živote v našich krajinách ťahať za jeden povraz, to je dôležitá vec, spolupracovať. Moldavsko, ako tam vyzerá situácia v súvislosti s politickými stranami? Demografická situácia je taká, že 52% populácie predstavujú ženy. Ženy sa vždy na voľbách zúčastňovali vo veľkej miere v minulosti to bolo tak, že veľké strany vo svojich e, stanovách mali stanovené kvóty, kvóty na zastúpenie pohlaví a tieto interné kvóty mm, žiaľ nepriniesli požadované výsledky. Na kandidátkach to vyzerá tak, že ženy sú na tých nižších priečkách, v prvej desatine možno jedna a potom ostatné na posledných priečkách. A aj mimo vládky tlačia na to, aby sa to v zákone predpísalo a aby sa kvoty stali povinnými. Týka sa to politiky, ale aj predstavenstiev vo firmách a v ďalších oblastiach spoločnosti. Toto je veľmi dôležitá etapa. Momentálne v parlamente sú tri návrhy na zavedenie kvót zastúpenia žien. Tie čísla sú rôzne, 40, 30 a 50 A ešte na tom pracujeme. Snažíme sa presvedčiť nielen politické strany, ale celú spoločnosť, aby podporili tento návrh. Súhlasím s tým, čo tu už odznelo z vašej strany, napríklad otázka toho, ako v Moldavsku zriadiť potrebné infraštruktúry. A som si istá, že je dôležité, dôležité mať možnosť e, lepšie zlúčiť rodinný a profesionálny život. V niektorých dedinách a dokonca aj mestách infraštruktúra nie je dostatočne rozvinutá a toto je prekážka účasti, aktívnej účasti žien na spoločnosti. Preto musíme naďalej vyvíjať úsilie v tejto oblasti, napríklad aj e, tie platové rozdiely, v našej krajine je to podobné, štúdie, vyplýva z nich, že za posledné roky sa toho naozaj veľa nezmenilo. Ani z legislatívneho hľadiska sa nič neudialo, čo by mohlo dosiahnuť lepšiu rovnováhu. A to ste spomínali vy, že to nie je problém len počas aktívneho života, ale že tie rozdiely sú aj v dôchodkoch. Vek odchod do dôchodku sa líši pre ženy a mužov, je tam rozdiel až 5 rokov, čiže naozaj ešte nemáme potrebný konsenzus, aby sme takúto rodovú nerovnosť e, riešili. Je tu postup, ktorý umožňuje zmenu zákona na lepšie zapojenie mužov do starostlivosti o deti, takže otcovská dovolenka mal by sa do príslušnej legislatívy zaviesť e, predpis, že aj otcovia budú môcť mať 14-dňovú dovolenku hneď po narodení dieťaťa Ehm, na neskôršie obdobie takáto možnosť už existuje a tých mužov, ktorí to využívajú, je čoraz viac. Čiže hm, dochádza snať aj na lokálnej úrovni k určitému prenastaveniu. Dôležité je to, že vaše skúsenosti, a tie problém, ktoré tu hovorilo, aby ste sa podelili o tieto vaše skúsenosti, pretože sú to veci dôležité aj pre nás. My chceme našu platformu skonsolidovať. O toto nám išlo. Eh, nad rámec nejakej stranickej politiky. A nechceme byť iba takými tichými svetkami toho, čo sa deje, ale chceme sa aktívne angažovať. A zaujíma nás aj európska legislatíva, aproximácia práva, naše národné predpisy by mali byť čo najpodobnejšie tým európskym, aby sme zlepšili situáciu žien v mestách, na dedinách, v hospodárstve, v politike, skrátka všade. A ak na tom budeme spoločne pracovať e, s týmto cieľom na zreteli, tak sa nám podarí toho veľa dosiahnuť. Preto považujem dôležitý rozhovor s vami, viac dôvery um, v nás samých a viac dôvery pokiaľ je o budúcnosť. Pani Domenty je predsednička výboru pre sociálne otázky, zdravie a rodinu. Odozdávam jej slovo. Áno, ďakujem za to, že máme možnosť tu dnes vystúpiť. Vy ste spomenuli už rôzne problémy a ten fakt, e, že kladiete tieto otázky, poukazuje na to, že v našich štátoch sú podobné e, problémy. E, u nás tie problémy sú možno vyostrenejšie ako v EÚ, ale v zásade ide o podobné záležitosti. Čiže ženy v porovnaní s mužmi sú diskriminované, napríklad v oblasti prístupu k trhu práce, e, v odmeňovaní za prácu, takisto v sociálnej oblasti, sociálne dávky a ochrana. E, v rôznych oblastiach existujú tieto rozdiely, i keď Takáto diskriminácia je zákonom zakázaná, napriek existuje ešte stále. Mzdy žien sú nižšie, asi o 20 ako u mužov. No a e, je to najmä preto, že ženy pracujú v iných sektoroch, v odlišných sektoroch ako muži. Ženy sa rozhodujú pre určité oblasti, pre určité zamestnania, ktoré sú žiaľ e, platené horšie. Sú to zamestnania vo vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, sociálnej e, starostlivosti. Mnohé ženy v Moldavskej republike a to e, súvisí s našou slabou sociálnou infraštruktúrou pravdepodobne, tieto ženy vlastne často ešte splňajú ďalšiu úlohu, starajú sa o deti, o rodinných príslušníkov, eh, ktorí majú postihnutie, o starších rodinných príslušníkov a pracujú zároveň v sektoroch, ktoré sú zle platené alebo vôbec. Mnohé sociálne služby v regiónoch nášho štátu neexistujú a ženy vlastne potom nahradzujú tú e, neexistujúcu sociálnu infraštruktúru a popri tom nemôžu plnohodne, plnohodnotne pracovať a to nie je samozrejme jednoduché. My pracujeme teraz na zákone o zakladaní a zriadovaní podnikov a práve týmto zákonom chceme uľahčovať ženám situáciu, znovu e, sa uchytiť na trhu práce po tom, čo vlastne robili neplatenú prácu v rodine. Ženy by sa mali dostať do oblasti, kde pracujú tradične muži, to sú vedecké a technické e, povolania, to treba začať v školách túto prácu, aby sa tam orientovali dievčatá. No a potom oblasť dôchodkov a sociálnych dávok. Tu sú um, vlastne dôsledky, ktoré súvisia s mzdovou nerovnosťou. Ak sú mzdy žien nižšie, tak majú potom aj nižšie dôchodky. No a tu je aj problém, ktorý sa týka okrem žien aj mužov. Mnohí ľudia z našej krajiny sa e, pokúšali aj, aj si našli prácu v iných krajinách, žili v emigrácii, teraz sa vracajú do krajiny, ale teraz nemajú taký um, štatút, aby mohli poberať dôchodok. Naša krajina nemá ešte dostatočné dohody o sociálnych e, o sociálnom zabezpečení s inými štátmi a takisto niektoré štáty sa snažia zablokovať takéto dohody s Moldavskom alebo sú štáty, ktoré nie sú veľmi priateľsky naklonené e, tomu, aby sa uzavreli takéto dohody o sociálnom zabezpečení s Moldavskom. A my chceme na to poukázať aj tu, na pôde Európskeho parlamentu. Potrebujeme na túto problematiku celoeurópske riešenie. Takéto dohody o sociálnom zabezpečení potrebujeme, pretože tu ide o sociálne práva žien, ktoré pracovali v iných štátoch a Eh, tie ich práva sa musia potom uznať, aby aj v Moldavsku alebo do Moldavska si títo ľudia mohli preniesť svoje sociálne nároky. No a pokiaľ ide o zastúpenie žien v riadení v riadiacich orgánoch podnikov a v dozorných radách, musíme povedať, že u nás eh, ženy sú eh, prítomné na tejto úrovni. Tu nemáme veľa diskriminácie. V Moldavsku je veľa žien, ktoré pracuje v oblasti hospodárstva, financií, a ktoré sú odborne zdatné a ich odbornosť je uznávaná. Ale chceli by sme to zakotviť aj nejakým spôsobom zákonne. Teraz k téme otcovská dovolenka. Otcovia a starí rodičia sa smú starať o deti, to zákon dovoluje, čiže tí otcovia si môžu zobrať aj tú otcovskú dovolenku. No a ešte posledná vec, ktorú chcem spomenúť. Vieme, že iba kvótami nemôžeme všetko vyriešiť a dosiahnuť. Dôležité je, aby sme všetci e, sprostredkovávali v politike pozitívny obraz o ženách a my sa o toto snažíme presne v našom parlamente. My sa za to zasadzujeme a väčšina návrhov e, zákonov práve vychádza od žien. Často je to prierezová práca naprieč e, politickými stranami. Mnohé iniciatívy boli už presadené a my chceme teraz presadiť, aby ešte viac žien sa aktívne zapájalo do politiky. Ďakujem. Thank you. If you have other questions. Ďakujeme. E, samozrejme, môžete nám klásť ešte otázky, keby ste chceli, ale už teraz sme si vyhradili veľmi veľa času, to si uvedomujeme. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, z hĺbky srdca za vašu návštevu, za vaše príspevky. Ďakujem všetkým zúčastneným. E, ďakujem poslankyniam Moldavského parlamentu. Ja pochádzam z Litvy a ja veľmi dobre chápem vaše, eh, vaše, vaš pohľad, vaše pozície a eh, zo srdca vám želám, aby demokracia eh, zvíťazila v Moldavsku, aby rodová rovnosť sa stala niečím samozrejmým postupne. Um, všeobecne platným cieľom. Predtým, než som e, bola zvolená do Európskeho parlamentu, bola som ministerkou práce a sociálnych vecí v Litve a veľmi dobre si pamätám na to, keď sme diskutovali o možnosti e, zákonne zakotviť rodičovskú dovolenku. Neviete si ani len predstaviť, akú obrovskú diskusiu to vyvolalo, či je to vôbec potrebné. A o niekoľko rokov neskôr Eh, je to už niečo absolútne prirodzené a akceptované a mnohí, mnohí otcovia využívajú túto rodičovskú dovolenku. Ja som zo sociálno-demokratickej strany v Litve a naša strana zaviedla kvóty na zostavovanie volebných zoznamov bez ohľadu na to, aké sú to voľby, či sú to miestne voľby eh, alebo do celoštátneho parlamentu a my tu máme pomer 60 k 40, 40 žien, ale otázkou je, či voliči podporujú takýto systém. A ja vám môžem povedať, že nie. Máme napríklad 11 členov e, za Litvu v Európskom parlamente a ja som jediná žena, ktorá zastupuje Litvu v EP. Je to hamba. Je to škoda napriek tomu, že na zozname kandidátov e, na volebnom zozname bolo veľa žien. Domnievam sa teda, že by sme mali zmeniť situáciu a ne, malo by to byť bez ohľadu na úroveň politiky, či je to na úrovni Európskeho parlamentu alebo inde. Aj v práci so východným partnerstvom všade by sme mali presadzovať rovnosť príležitostí. V každom sektore je potrebné mať možnosť kombinovať kariéru a e, rodinné potreby. Ďakujem ešte raz vašej delegácii. Želám vám výdrž um, a veľa odvahy. Myslím si, že nie je ľahké bojovať tento boj. 25 rokov nie je taká dlhá doba v dejinách štátu a zmeniť mentalitu si vyžaduje naozaj veľa času. Vzdelávanie je tu preto kľúčom a to od e, prvých dní, od najmladšieho ranného veku je potrebné deťom vysvetľovať, čo je to rodová rovnosť a aké pozitívne výsledky to môže priniesť pre ľudí, pre spoločnosť. Ešte raz chcem zopakovať, že táto návšteva, naša výmena názorov um, je vzájomne prospešná E, pre vás aj pre náš e, výbor. Pripravíme stanovisko o situácii žien v e, štátoch východného partnerstva. Takže to zužitkujeme, čo sme dnes počuli. Všetko dobre. Ďakujem a ja sa chcem srdečne poďakovať v mene celej našej delegácie a chcem ešte navrhnúť, ak chcete viac informácií k tej správe, ktorú váš výbor pripravuje. My sme veľmi otvorené. Prosím, zašlite nám akékoľvek otázky, ktoré vás zaujímajú. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, predsednička hovorí mimo mikrofón, bez mikrofónu. Ďakujem. Myslím, že spravodajcovia využijú vašu ponuku. No a keďže už nemáme žiadne ďalšie body na programe, môžeme to uzavrieť. Ďakujem všetkým zúčastneným, ďakujem tlmočníkom, ktorí nám pomohli komunikovať. A chcem sa takisto ospravedlniť za to, že končíme o hodinu skôr, ako sme plánovali. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 22. a 3. marca.